hodina otázok je ukončená no a ďalšie zasadnutie sa uskutoční zajtra vo štetok 17. decembra 2009 od 9.00 do 13.00 a potom od 15.00 do 17.00. Program tohto rokovania je zverejnený. Zasadnutie na dnešný deň je ukončené.